Dobrý deň, kolegovia, mohli by ste sa, prosím vás, posadiť. Pán komisár prišiel a preto môžeme začať. Takmer na čas. Je obrovským potešením pre nás všetkých privítať tu dnes komisára Oliho Rena, bolo od neho veľmi zdvorilé, že prijal naše pozvanie. Jeden deň po zasadnutí komisie, kde niektoré odporúčania, ktoré sa týkajú jeho sféry pôsobenia, teda rozšírenia, kde sa teda prijali niektoré ďalšie úlohy. Teraz sa rada prevezme ďalšie úlohy. To prebehne v nasledujúcich týždňoch, keď sa budú skúmať odporúčania. Ale ako všetci vieme, komisár, parlament a predovšetkým tento výbor zohrávajú tiež dôležitú úlohu v tejto otázke. Náš súhlas je nevyhnutnou podmienkou pre pristúpenie nových členských štátov. A nejde iba o právnu úlohu. Je to aj politická úloha. Ako samotný komisár povedal v iných dokumentoch, a ako hovorí aj to samotné slovo, komunikácia. Komunikácia s občanmi našich členských štátov, ale aj tých občanov, ktorí sa snažia byť členmi Európskej únie je dôležitou súčasťou prístupového procesu. Nejde teda iba o technický proces, v ktorom ide o naplnenie našich pravidiel, našich noriem a kde ide o akúsi generálku štátnej mašinerie. Je tam toho o mnoho viac. Ide tu aj o systém hodnôt, ktoré predstavuje Európska únia so svojimi hodnotami. Je to spravodlivosť, demokracia a ľudské práva samozrejme. Takže tento veľmi krehký rebríček hodnôt obsahuje aj občanov. Nás poslancov volia občania a preto sa musíme zapájať do vzťahov medzi inštitúciami Európskej únie a občanmi Európskej únie. Preto je na nás, aby sme uľahčie podporovali prístup nových členských štátov. To sa deje prostredníctvom práce parlamentu a predovšetkým tých z nás, ktorí majú konkrétne za úlohu zaoberať sa týmito vecami. Som si istý, že všetci si radi vypojeme odporúčania a predstavy komisára a jeho stanoviska k pokroku, ktorý sa dosiahol. A teraz, ako vám hovorím tento úvod, musím povedať, že už teraz máme dlhý počet poslancov, ktorí chcú prehovoriť. Takže sa ospravedlňujem ešte raz za spôsob, akým to bolo zorganizované. Bolo to nevyhnutné zorganizovať to práve takto. Obávam sa teda, že budeme musieť obmedziť rečnícky čas v tejto rozprave na dve minúty na ročníka. Takže teraz bez ďalších rečí odovzdajme slovo komisárovi. Sme veľmi zvedaví na to, čo nám chce povedať. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za vaše láskavé úvodné slova. Ďakujem. Som naozaj veľmi rád, že sa tu s vami môžem všetkými stretnúť. Chápem, že toto je miesto, ktoré sa bežne stretáva skupina socialistov, alebo kedysi to bola takáto miesto. Môj starý otec vyplal Bernstein a sociálni demokrati. Takže by som sa chcel poďakovať skupine socialistov za spoluprácu, predovšetkým fínskym sociálnym demokratom za všetkú podporu, ktorú prejavili v posledných dňoch. Myslím si, že to pochopia. Drahí priatelia, včera komisia prijala svoju každoročnú stratégiu v oblasti rozširovania Európskej únie. Toto oznámenie zdôrazňuje pokrok, ktorý dosiahol Západný Balkán a Turecko v ťažkom roku, ktorý bol poznačený celosvetovou ekonomickou krízou. Sú tu uvedené aj hlavné výzvy, ktoré čakajú krajiny, ako aj nás v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Preto som veľmi rád, že tu môžem byť pred vami a že mám tu príležitosť hovoriť s vami o tom, čo sme prijali. Toto je posledný balík rozširovania súčasnej komisie, teda prvej komisie pána komisára Barosa. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať za vynikajúcu spoluprácu v posledných rokoch. Európsky parlament vždy zohrával aktívnu úlohu pri formovaní našej politiky rozširovania. Zapájali ste sa v juhovýchodnej Európe, vypracovali ste správy a uznesenia. V skutočnosti parlament ide príkladom, pokiaľ ide o demokratickú povinnosť zodpovedať sa. Som veľmi rád, že máme parlament za partnera aj v týchto ťažkých časoch. A som veľmi rád a teším sa na túto vynikajúcu spoluprácu aj v budúcnosti. Dámy a páni, v posledných piatich rokoch sme sa snažili dospieť k jemnej rovnováhe medzi konsolidáciou na jednej strane a našimi záväzkami na strane druhej. Ako aj medzi strategickou povinnosťou podporovať mier, prosperitu a demokraciu na jednej strane a potrebou zabezpečiť našu vlastnú schopnosť integrácie na strane druhej. Toto nám umožnilo posúvať sa ďalej dopredu postupne pozorne riadenom procese. Urobili sme všetko, aby sme uľahčili cestu tým krajinám, ktoré sa rozhodli ísť touto cestou. Táto snaha priniesla plody. Uvediem iba dva hlavné príklady. Poprvé, teraz už môžeme odporúčať prístupové rokovania s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko. Krajina urobila presvedčivý pokrok a výrazne sa pustila do svojich hlavných reformných priorít, ako je napríklad reforma polície, verejnej správy a realizácia rámcového dohovoru pre ochranu menšín. Komisia sa domnieva, že krajina dostatočne naplňa kodanské kritéria. Tieto prvky, teda naplnenie kľúčových priorít a dostatočné naplnenie politických kodanských kritérií umožnili komisii odporučiť otvorenie prístupových rokovaní s touto krajinou. Verím tomu, že vláda v Skopie to bude brať za veľmi silné povzbudenie a pokusí sa naozaj konečne doriešiť najväčšie problémy. Zdôraznili sme aj vo svojich záveroch včera, že udržanie dobrých susedských vzťahov, vrátanie vyrokovaného riešenia, ktoré bude akceptovateľné pre všetkých a bude riadené OSN, je to, čo sa snažíme dosiahnuť. Toto je dôležité pre budúcnosť Európy. Dúfam, že toto posolstvo dostali aj v Skopie. Po druhé, s liberalizáciou Západného Balkánu došlo k pokroku v týchto krajinách. Liberalizácia bude pokračovať aj koncom tohto roku a začiatkom budúceho roku. Momentálne diskutujete o našom návrhu, ktorý sa týka bezvízového styku s Macedónskom, Srbskom a Čiernou horou od januára budúceho roku. Bude to možné, pretože tieto krajiny naplňajú podmienky ktoré sa napríklad týkajú vydávania biometrických pasov spolahlivým spôsobom. Ďalej hraničnými kontrolami. A toto všetko sú vlastne podmienky pre zabezpečenie bezvízového styku, ktorý bude bezpečný pre občanov Európskej únie. Som si vedomý, že niektorí z vás by boli dali prednosť tomu, aby naša správa bola inkluzívnejšia. Máme spoločný cieľ. Snáď aj Albánsko a Bosna a Hercegovina raz naplňa podmienky pre bezvizový styk a potom sa nám snáď podarí presvedčiť ministrov vnútra, že tento bezvizový styk budeme môcť zaviesť prvej polovici budúceho roku budeme pokračovať v tejto otázke pre Albánsko a Bosnu a Hercegovinu za predpokladu, že tieto krajiny naplnia podmienky uvedené v cestovnej mape pre liberalizáciu víz. Myslím si, že bezvízový styk je mimoriadne dôležitý pre dotknuté krajiny, pre ich občanov a predovšetkým pre študentov a mladých ľudí. Preto prijatie tohto návrhu preukáže, že reformy prinášajú konkrétne hmatateľné prínosy pre občanov kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín. No a v konečnom dôsledku tu ide o liberalizáciu občianskej spoločnosti v juhovýchodnej Európe, čo je našim hlavným cieľom. Len si pomyslite, pred 5 rokmi sme sotva rozmýšľali o uľahčení udelovania víz, čo bolo teda o mnoho menej ako bezvízový styk. A teraz sa už dostávame do stavu bezvízového styku, čo je obrovským prínosom pre občanov Západného Balkánu. Drahí priatelia, niet pochyb o tom, že európska perspektíva pre Západný Balkán a Turecko bol faktor pre tieto krajiny, pre ich ekonomicko-demokratickú transformáciu. Chcel by som sa vyjadriť k niektorým kandidátskym krajinám a potenciálnym kandidátskym krajinám. Nebudem hovoriť o všetkých krajinách. Potom môžeme pokračovať vo forme dialogu a hovoriť aj o ďalších krajinách, o ktorých teraz v tejto chvíli hovoriť nebudem. Poprvé, pravdepodobný 28. člen Európskej únie je Chorvátsko. Chorvátsko už sa blíži k cieľovej čiare. Po štyroch rokoch intenzívnych prístupových rokovaní krajina potrebuje zintenzívniť svoje reformné úsilie, a najmä pokiaľ ide o oblasť súdnictva, boj proti korupcii a organizovanému zločinu a potrebuje taktiež spolupracovať so súdom e, pre bývalú Juhosláviu potom až budeme môcť uzavrieť rokovania. Vítam, že teraz tu máme novú hybnú silu v prístupových rokovaniach. Keď Chorvátsko naplní všetky otvorené otázky, budeme môcť uzavrieť prístupové rokovanie priebehu budúceho roku. Pokiaľ ide o zvyšok západného Balkánu, vidíme tam pokrok, ktorý je stabilný, hoci možno nerovnomerný. Máme tu už dohody o voľnom obchode s ostatnými krajinami v danom regióne, s bývalou Jugoslovanskou republikou Macedónskou, s Albánskom, Čiernou horou, Bosnou, Hercegovinou, Srbskom a Kosovom. Kým dochádzalo k tejto stabilizácii, stále nedošlo k väčšnému mieru. Musíme si byť istí, že tento proces bude pokračovať. Preto musíme pokračovať v tom, čo by som nazval našou politikou politického odmínovania Západného Balkánu, aby nedošlo k návratu späť. Videli sme nedávny úspech, napríklad nedávna dohoda ktorá sa týkala sporu medzi Chorvátskom a Slovinskom. Za pomoci Európskej únie sa podarilo dospieť k úspechu. A takisto musím povedať, že hoci tieto rozhovory boli pozdržané takmer rok, Európska únia sprostredkovala ich pokračovanie a aj uravnanie. Naše negociačné týmy sú teraz v Sarajeve, Mostare, samozrejme teraz hovorím o Bosne a Hercegovine. A táto krajina riskuje, že bude vážne zaostávať za ostatnými krajinami v tomto regióne. Preto sme sa s ministrom zahraničných vecí Švédska a štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí USA. Sme sa stretli minulý týždeň, hovorili sme o Bosne a Hercegovine a snažili sme sa riešiť túto otázku. Budúci týždeň sa tomu budeme znova venovať. Ako som povedala, naše negociačné týmy sú už tam, sú v Bosne a Hercegovine a tam pracujú. Vodcom krajiny sme ponúkli balík opatrení, vrátanie určitých ústavných zmien, ktoré pomôžu krajine v integrácii do Európskej únie a NATO. Prečo to robíme? Chceme, aby Bosna a Hercegovina bola dôveryhodnou kandidátskou krajinou pre členstvo Európskej únie a v NATO žiadosť o vstup do EÚ zo strany Bosny a Hercegoviny budeme môcť e, zvážiť, až keď sa uzavrú všetky nedoriešené otázky. Kvázi e, protektorát predsa sa nemôže stať členom Európskej únie a nemôže ani otvoriť rokovania o vstupe do Európskej únie. Preto vodcovia a v konečnom dôsledku občania Bosny a Hercegoviny musia sami rozhodnúť, či krajina chce trvalo zaostávať so svojimi susedmi akom si pridruženom partnerstve z EÚ, alebo či krajina je schopná dať sa dohromady, doriešiť si svoje otázky a vážne sa uchádzať o členstvo e, v EÚ a tým aj naplňate všetky povinnosti, ktoré z toho vyplývajú. Dúfam, že pre občanov, pre Západný Balkán a pre Európu ako takú sa vodcovia rozhodnú tak, že budú podporovať tento vstup do EÚ. My predsa chceme, aby Bosna a Hercegovina uspeli pri integrácii do Európskej únie. V týchto ťažkých časoch ekonomickej krízy žiadosti o vstup do EÚ zo strany Čiernej hory a Albánska podľa mňa počiarkli atraktívnosť únie pre iné krajiny Európskej únie a našu stabilitu a prosperitu. E, rovnako aj žiadosť Islandu o členstvo v EÚ pridáva nový rozmer do rozšírenia EÚ. Nielen pokiaľ ide o geostrategické a geografické oblasti, ale aj pokiaľ ide o oblasť posilnenia finančnej stability. Island, ako viete, dopadol veľmi zle počas tejto finančnej krízy. Skôr ako uzavriem svoj prejav, chcel by som hovoriť o prierezových výzvach, ktoré nás čakajú v tomto regióne. Musím začať zákonnosťou, čo je veľmi zásadná európska hodnota a ktorá je hlavnou výzvou práve v juhovýchodnej Európe, najmä pokiaľ ide o reformy a boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Veľa práce prebieha a komisia bude naďalej používať všetky nástroje spoločenstva, aby pomohla týmto krajinám bojovať proti korupcii a zločinu. Toto je najvyššia priorita. Ako sme sa poučili z predchádzajúcich kôl rozširovania. Po druhé, a povedal by som žiaľ, sloboda prejavu a sloboda médií zostávajú naďalej problémom vo viacerých krajinách v tomto regióne. Toto treba čo najrychlejšie riešiť a čo najpresvedčivejšie. Napríklad Vždy nám bolo jasné, pokiaľ ide o Turecko, že sloboda prejavu a sloboda médií sú zásadné hodnoty v akejkoľvek otvorenej demokratickej spoločnosti a sú nevyhnutnou podmienkou pre vstup do Európskej únie. To isté platí aj pre náboženskú slobodu, ľudské práva, práva menšín, ako aj odborové práva, alebo teda práva byť členom odborových hnutí. V širšom kontexte Turecko zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti na Blízkom východe a Kaukazu. Pokiaľ ide o podporu dialogu medzi civilizáciami. Toto sú hlavné dôvody, prečo sa v prvom rade zapájame a snažíme sa pomôcť Turecku pri vstupe do EÚ. Vítam normalizáciu vzťahov s Arménskom, čo je historickým mílnikom a Európska únia to víta ako príspevok k stabilite a mieru v tomto regióne. Podobne vítam aj demokratické otvorenie kurdskej otázky ide o hľadanie konkrétnych opatrení na vyriešenie tejto otázky. Očakávame, že Turecko zabezpečí plnú implementáciu dodatočného protokolu Ankarskej dohody z roku 1963, ktorú podpísal Walter Hallstein. Taktiež očakávame, že Turecko urobí pokrok k normalizácii vzťahov s Cyprom. Vyzývame vodcov obidvoch komunít na Cypre, aby úspešne završili rozhovory o doriešení tejto otázky a takisto žiadame Turecko, aby prispelo k doriešeniu problémov na Cypre. Ďalší dlhodobý problém v danom regióne sú bilaterálne spory. Podľa komisie treba bilaterálne spory doriešiť tak, aby sa na riešení podelili obidve strany. A toto by nemalo zdržiavať e, vstup do Európskej únie. Regionálna spolupráca v juhovýchodnej Európe sa zlepšila v roku 2009, čo bolo jednou z našich hlavných priorít. A krajiny v danom regióne si privlastnili jednotlivé projekty regionálnej spolupráce, čo je veľmi dobré. Či už to bolo na Rade pre regionálnu spoluprácu, alebo či už to bolo v rámci iných e, projektov a dohôd s Európskou úniou. No efektívnosť regionálnych štruktúr treba zlepšiť. A spory, ktoré sa týkajú Kosova, by nemali brániť regionálnej spolupráci. Pán predseda, vážení páni poslanci, vážení kolegovia, na záver by som chcel povedať, že politika rozširovania je v strategickom záujme Európskej únie. Pomáha nám predpokladať vplyv Európskej únie mimo našich súčasných hraníc a slúži ako hlavná opora v ťažkých časoch. Naša politika stabilizácie, čo sa niekedy nazýva nástroj rozširovania, má naďalej vážne dôsledky pre zahraničnú politiku EÚ a pre našu celosvetovú úlohu. Inými slovami, pre našu dôveryhodnosť ako globálneho aktéra. Pretože táto dôveryhodnosť leží a spočíva na schopnosti presadzovať dobrosusedskú politiku. Je jasné, že transformatívna politika Európskej únie, únie je najintenzívnejšia práve v juhovýchodnej Európe, kde demokracia a slobody sú také dôležité a kde môžeme poskytnúť obrovskú nádej Toto je ten skutočný príbeh, ktorý rozprávajú všetky správy a oznámenia. Preto juhovýchodná Európa a Stredomorská únia musia zostať hlavnými prioritami Európskej únie, pretože mier na Blízkom východe, stabilita na Kaukaze, bezpečnosť energetických dodávok a boj proti terorizmu toto sú všetko problémy, ktoré sami nevyriešime. Potrebujeme partnerov. A potrebujeme partnerov z juhovýchodnej Európy. Drahí priatelia, toto je najlepší spôsob, aký môžeme prispieť k zlepšeniu situácie, zlepšeniu mieru a stability. Toto sú naše hlavné hodnoty. Toto je naša veľmi zmysluplná misia a Európsky parlament bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri naplnení všetkých týchto našich vízií a misie. Ďakujem. Grazie, Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujeme za vašu veľmi rozsiahlu, veľmi zaujímavú prezentáciu. Bola natoľko zaujímavá, že som musel uzavrieť zoznam rečníkov. Máme 26 poslancov, ktorí požiadali o slovo. Žiaľ, budeme musieť obmedziť rečnícky čas e, a znížiť ho na 1,5 minúty. Začneme tým, že dáme slovo najskôr spravodajcom pre vzťahy s kandidátskymi krajinami a prvým z nich je pani Pak na 1,5 minúty. Nech sa páči, je spravodajkňa pre Bosnu. Nebudem však hovoriť iba o Bosne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár, za vaše úvodné vystúpenie. Rada by som povedala, že ste spomenuli Macedónsko, uviedli ste, e, že neviete, či Skopie pochopilo toto posolstvo. Ja by som sa chcela opýtať, či Atény pochopili toto posolstvo, pretože samotné Skopie, samotné Macedónsko celkom iste nemôže ovplyvniť smerovanie do budúcnosti, pretože ak Grécko nebude proti, tak to nepôjde. Dúfam, že rokovania bude možné začať čo najskôr a že Grécko pristúpi na tento návrh. Otázka sa tomu sa budeme ešte venovať v blížiacich sa dňoch. Myslím si, že bolo nesprávne, že v júni komisia urobila tieto rozdiely. Teraz to môžeme napraviť iba tak, že komisia veľmi jasne povie, že v polovici budúceho roka bude možné, aby Bosna a Hercegovina a Albánsko ak splňa všetky podmienky, budú sa môcť pripojiť k tomuto bezvizovému režimu. Téma Kosovo v tejto súvislosti je tiež dôležitá. Myslím si, že Kosovu by sme mali poskytnúť všetku pomoc, aby sa nedostalo do čiernej diery. O Chorvátsku nemusím nič hovoriť, myslím si, že je na dobrej ceste. Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, rada by som vyjadrila svoje udivenie, že toto rýchle a podľa mňa nie príliš dobre pripravené rokovanie s touto krajinou možno zlyhá, keď sa nebudeme odvolávať na niečo, čo už bolo vyrokované. Predsa je predsa uzavretá dohoda. Sice si ju jednotlivé strany vyložili odlišne, ale predsa len sa môžeme na ňu odvolať a môžeme na ňu nadviazať. Trochu ma udivilo, že vôbec nie je spomenuté Albánsko. Je to krajina, ktorá urobila obrovské pokroky, má stabilnú vládu a je na dobrej ceste. Neprekočila som svoj rečnícky čas. Ďakujem. Perfetto, grazie. Eh, la raccomand- Ďakujeme pekne, vynikajúco. Odporúčam, aby ste nepredkladali viac ako dve otázky pani Ulmerujten. Pán predseda, keďže moja kolegyňa a priateľka Doris Pak sa vyjadrila k toľkým krajinám, ja sa vyjadrím iba k Turecku. Komisia a pán komisár Rehn, sú o mnoho kritickejší voči Turecku. A tiež e, ma zarazilo, že zavádza rovnaké pravidlá pre, všetko, pre všetky rozšírenia. Je to dôležité pre Turecko. zásady dodržiavania demokracie musia platiť vo všetkých krajinách, o ktorých sa bavíme. Turecko to musí splniť e, kvôli, samo, kvôli sebe, pretože ak bude krajina prosperovať e, bez fungovania demokratie, demokracie, tak to nič neprinesie. To platí aj pre Európu, aj pre Turecko. Ďalej Cyprus. Dosť ma prekvapilo, že komisár uviedol, že očakáva, aby sa aplikoval ten dodatočný protokol, ale neuvádza sa to v správe. Teda neviem presne, čo chce dosiahnuť pán komisár. Chce dosiahnuť to, čo teraz nám povedal, alebo to, čo je napísané v správe. Zdá sa, že prebehne o tom rozprava na Všeobecnej rade a ešte sa tomu budú venovať. Teraz pokiaľ ide o otázky spravodlivosti, uviedli ste, že e, v svojej správe že sa už započalo úsilie v tomto smere, ale ešte sa nevykonalo dosť veľa v tomto smere v Turecku. E, neviem, či reformy stačia. To je všetko. Prosím, chcem vás požiadať, aby ste dodržiavali vymedzený čas Teraz eh, k Macedónsku, pán Táler. Ďakujem pekne, pán komisár, za prácu, ktorú odvádzate, aj za vašu odvahu vo vzťahu k Macedónsku, eh, tým, že ste začali odporúčať eh, začatie vyjednávaní. Včera v centre mesta Skopie sa uskutočnili oslavy a aj tým táto krajina dokazuje, aký význam nielen vláda, ale aj ľudia pripisujú tomuto procesu. Čo si myslíte, aké sú teraz možnosti získať podporu pre toto rozhodnutie na rade? Myslíte, že je tam príležitosť aj vzhľadom na nedávne voľby v Grécku? Vidíme, že teraz pán Papandreou sa vrátil do svojej funkcie a on je autorom eh, solúdského programu. Rád by som tiež uviedol, eh, že predseda vlády Grujevský vo eh, svojom prejave pred 4 dňami hovoril veľmi v pozitívnom duchu. Bol to príhovor v príležitosti Národného sviatku a veľmi jasne navrhol riešenie bilaterálnych problémov aj vrátanie problému názvu. Vidíte tam nejaké možnosti na urýchlenie tohto procesu, tak ako tomu bolo v prípade Chorvátska a Slovenska? Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Táler. Dodržali ste rečnícky čas. Teraz k Srbsku, pán Kačin na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, rád by som vám zablahoželal k výsledkom vašej práce. Pán komisár sa pýta k Bosne a Hercegovine. No najskôr by som začal Srbskom a potom sa rozšírim aj ku krajinám celého Západného Balkánu a k Turecku. Rád by som zdôraznil, že je veľmi dôležité, že vždy, vždy to vnímate tak pozitívne, vytvárate pozitívnu atmosféru, vyžarujete pozitívnu energiu a to je dôležité nielen pre Západný Balkán, ale aj pre multilaterálny prístup po všetkých otázkach. Najskôr by som vám chcel zablahoželať k tomu, že ste vyhlásili, že plánujete zahrnúť Kosovo do otázky liberalizácie víz. Je to veľmi významný moment pre celý Západný Balkán aj pre Srbsko. Chcem sa opýtať, či je nejaký konkrétny plán, kedy by sa mala začať táto iniciatíva a nie len eh, kedy by sa mala začať, ale kedy by sa mala konkrétne aplikovať v praxi. Vrátili ste sa z Butymiru a fungovanie bosnianskej vlády je veľkou výzvou. Nechcem povedať, že je to problém, ale je to výzva. Spomenuli ste bilaterálne problémy a vo vašom správe o pokroku v Chorvátsku uvádzate tiež otázku hraníc a uvádzate, že tam nie je žiadny pokrok v otázkach hranice s e, Srbskom a Bosnou a Hercegovinou. Keď že v Bosne a Hercegovine nefunguje teraz e, dobrá vláda, očakávate nejaký prevrat v tomto smere, nejakú zmenu? Ďakujeme. Ďakujeme pekne, pán Kačín. Pán Lunaček, spravodajca pre Kosovo. Pani Lunaček, ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, na úvod by som rovnako ako niektorí moji predrečníci uviedla, že som veľmi rada, že ste znovu potvrdili, aké sú pozitívne výhľadky Európy na, ce- na celý západný Balkán. Viem, že v niektorých členských štátoch sa to tak nevníma. Teda veľmi ma teší, že vy ste to presne takto spomenuli. Ja ako spravodajkynia pre Kosovo som veľmi rada, že ste zahrnuli vyhliadky na vízovú liberalizáciu aj pre Kosovo. Začne sa dialog, uviedli ste. Chcem sa opýtať, kedy sa začne, pretože občania Kosova na to čakajú. Áno, takýto pozitívny signál je dobrou správou, ale chcú vedieť, kedy sa začnú tieto rokovania. Ďalej, chcela by som sa vyjadriť k otázke rómskeho obyvateľstva v Kosove. Vo vašej správe správne uvádzate, že v tejto súvislosti je pred nami ešte mnoho víziev. Vieme, že dohody o opätovnom eh, povolení vstupu eh, sú otvorené. Vyvíjate nejaký nátlak na členské štáty, aby nenavracali Rómov napríklad eh, späť do Kosova, keď situácia sa nezlepšila? v tejto krajine sú ešte stále závažné problémy. Myslím si, že členské štáty sa musia postarať o to, aby situácia v krajinách eh, bola stabilizovaná. Myslím si, že toto nie je riešenie eh, posielať ľudí späť. A ešte posledná vec. Chcem sa opýtať, či si myslíte, že je potrebné uplatňovať eh, európske normy pre vodné elektrárne? Ďakujeme pekne. Pani Lunaček. Teraz pán Kukan, predseda delegácie pre krajiny juho-východnej Európy. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujeme aj pánovi komisárovi za jeho správu. Súhlasím s predrečníkmi, ktorí uviedli, že sú tam v tejto správe veľmi pozitívne niektoré správy pre celý tento región a krajiny v tomto regióne. Pán komisár, tiež ste sa stručne vyjadrili k tomu, že bolo by dobré, ak by Európsky parlament využil túto novú situáciu a túto novú možnosť a posilnil svoju prítomnosť v tomto regióne a posilnil svoju spoluprácu. Chcem sa opýtať, či máte nejakú konkrétnu predstavu, ako by mala vyzerať táto spolupráca, ako by sme ju vnímali tak, aby čo najviac pozitívne prispela k urýchleniu a zlepšeniu celého procesu. Teraz pán Tanok je spravodajcom pre Čiernu horu. Urobím tú výnimku. Aj keď ste požiadali o slovo, keď už bol uzavretý zoznam rečníkov, iba v krátkosti prečítal som si správu o pokroku pre Čiernu horu. Je zjavné, že vo všetkých oblastiach sa dosiahol pokrok, aspoň čiastočný pokrok. Viac ako 2000 otázok bolo položených vláde Černej hory a pre takúto malú krajinu, ktorá má obmedzené zdroje, je to obrovské úsilie, aby splnili všetky požiadavky, aby boli zahrnutí do skupiny kandidátskych krajín. Snažia sa bojovať proti organizovanému zločinu, proti korupcii. Jedna oblasť, ku ktorej sa chcem vyjadriť, je oneskorenie záverečnej ratifikácie v niektorých členských štátoch v otázkach dohody o stabilizačnej asociačnej dohody. E, žiaľ, aj Veľká Británia ešte neratifikovala túto dohodu. Myslím si, že je to problém vnímania priorít e, v členských štátoch. E, neviem, či sú nejaké prekažky aj na rade v tomto smere. Hospodárstvo Čiernej hory celkom dobre obstalo v nedávnej kríze. Je to krajina, ktorá rýchlo rastie, avšak hospodárstvo sa sústreďuje predovšetkým skôr na cestovný ruch. E, iba niekoľko málo odvetví priemyslu sa podiela na hospodárskych príjmoch, ale veľká väčšina hospodárstva sa sústreďuje predovšetkým na cestovný ruch. E, ja tiež ako kolegovia podporujem liberalizáciu víz e, vo vzťahu s Čiernou horou. Myslím si, že aj otázka biometrických pasov nebude spôsobovať žiadne problémy v tomto smere. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tanek. Teraz by sme chceli ukončiť prvé kolo otázok a odovzdávam slovo pánovi komisárovi, aby mohol reagovať. Thank you. Thank you, ďakujem, pán predseda. A ďakujem za veľmi relevantné otázky. Najprv k otázke pani Pakovej ohľadom Skopie. Včera sme predložili návrh, ktorý mal dva základné ciele, teda naše odporúčanie otvoriť e, prístupové rokovania s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónskou. Treba to vnímať ako e, dvojaké e, povzbudenie Skopie. Jednak povzbudenie, aby naďalej pokračovali e, v právnych, demokratických a hospodárskych reformách, aby to robili odhodlenie a hľadali konkrétne výsledky. Zároveň je to výrazné povzbudenie, aby sa vážne venovali rokovaniam, aby k tomu pristupovali pozitívne aby sa snažili to napokon vyriešiť. Pravidelné kontakty s Matejom Nimicom, ktorý sprostredkúva v mene OSN eh, riešenie hlavnej otázky a robí to už 15 rokov. A myslím si, že odvedol vynikajúcu prácu, i keď ešte sme nedosiahli konečné výsledky, ale nie je to jeho chyba. Eh, teší sa našej eh, podpore a koncom leta, začiatkom jesene e, vyjadroval sa dostatočne optimisticky a predpokladám, že po skončení volebnej kampane a potom ako v jednej aj druhej krajine vzniknú nové vlády s novým mandátom, naozaj sa e, objaví príležitosť vyriešiť tento problém, ktorý sa neriešil už 18 rokov. Veľmi dobre si uvedomujem, že v rade Potrebujeme eh, dosiahnuť jednomyselnú podporu, aby sme eh, zahájili prístupové rokovanie s akýmkoľvek štátom a samozrejme to môže mať určité dopady v našom návrhu podotýkame, že udržovania dobrých eh, susedských vzťahov, vrátanie rokovaní o vzájomne priateľných riešeniach je nevyhnutné a dúfam, že to chápu aj v Skopie. Pokiaľ ide o otázku víz, zdieľam váš názor a pokiaľ príslušné krajiny, či už Albánsko alebo Bosna a Hercegovina splnia príslušné podmienky, môžeme odporučiť aj bezvízové cestovanie pre občanov týchto štátov. Samozrejme, je to nová záležitosť v portfóliu komisára pre otázky spravodlivosti a bezpečnosti, ale veľmi úzko spolupracujeme s podpredsedom komisie Žakom Barotom a som mu povďačný za veľmi e, e, významný prínos pri riešení problému bezvízového e, cestovania na Západnom Balkáne. Taktiež ďakujem aj Európskemu parlamentu za vašu podporu, ktorú ste prejavili počas viacerých rokov. našu snahu v Bosne a Hercegovine by som nenazval neúspešnou. Možno, že e, sú tu nejaké nuancy pri preklade, ale veľmi vážne sa tým e, zapodievame a ide o spoločnú snahu Európskej únie, Spojených štátov a jedna aj druhá strana sa angažuje na najvyššej úrovni. Predsedníctvo, rada komisie zo strany únie a na strane Spojených štátov. Je to Steam Steinberg, e, zástupca ministra zahraničia a je tu e, významná podpora zo strany prezidenta Obama a e, ministerky zahraničia Clintonovej s tým, aby Bosna-Hercegovina sa dostala na cestu euroatlantickej integrácie. Otázka právneho štátu a základných slobôd e, v Turecku. Vzdelám váš názor a v mojej správe tento názor je veľmi výrazne zdôraznený. Treba e, e, dokončiť tento reformný proces a posilniť základné slobody, vrátanie práv žien, odborov, kultúrnych a národnostných menšín. Pokiaľ ide o doplnkový protokol, ktoré ste tu spomenuli. Je to veľmi e, vážna záležitosť. Rozmýšľal som o tom, ako to sformulovať, lebo e, niekedy je veľmi dôležité použiť pôvodné znenie. Po veľmi intenzívnych e, diskusiách v kolegiu včera sme to uzavreli nasledovne. Turecko potrebuje zabezpečiť plné nediskriminačnú realizáciu doplnkového protokolu s tým, aby sa dosiahol pokrok pri normalizácii vzťahov s e, Cyperskou republikou. Únie bude naďalej sledovať a posudzovať pokrok e, v otázkach z deklarácie 21. septembra 2005 v súlede so závermi rady z 11. decembra 2006. pokiaľ e, táto, e, toto vyhlásenie 10. septembra 2005, tá sa týka normalizácie vzťahov s Cyperskou republikou e, v rámci prístupového procesu Turecka smerom k Európskej únii. Ďalej pán Fater spomínal vyhlásenie papa Pandrea, pána Grojevského, a to je jeden z dôvodov, prečo som spomenul jedinečnú príležitosť, ktorú máme a verím, že sa nám podarí dosiahnuť pokrok v tejto kľúčovej otázke. Komisie nemá plány sprostredkovať e, riešenie e, tohto problému. To je úloha e, OSN a to veľmi kompetentne robí Matthew Nimitz. Pán Kačin spomenul Kosovo a víza. Ďakujem pekne za prejav podpory v tomto smere. A už som reagoval na Bosnu a Hercegovinu. Myslím si, že máte pravdu. Naozaj potrebujeme dosiahnuť v juho e, e, východnej Európe v otázke rozšírenia únie pozitívnu klímu. A pokiaľ e, pôsobíte v tejto oblasti, musíte byť profesionálnym optimistom a zostať takým. Pán Molčík spomenul Kosovo. Myslím si, že už som odpovedal na túto otázku. Pokiaľ ide o predstaviteľov e, romského obyvateľstva, je to veľmi vážna otázka. Chápem, čo vás znepokojuje, ale je to e, skôr e, záležitosť členských štátov únie a po druhé je to kompetencie e, komisára zodpovedného za otázky e, spravodlivosti, e, bezpečnosti a slobody. Nemôžem sa k tomu vyjadrovať vzhľadom na vlastné kompetencie. Pokiaľ ide o elektrárne, to je zahrnuté. Pán Tanok spomenul Černou horu súhlasím, je to naozaj e, dobrý príbeh e, z Západného Balkánu. Sú tam e, určité problémy v súvislosti s korupciou a trestnou činnosťou a administratívna kapacita je pomerne nedostatočná, ale táto krajina sústavne dosiahuje pokrok a preto sa podarilo dosiahnuť pokrok aj smerom k Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Pokračujeme v otázkach. Druhé kolo. Pán Kasolidis. Komisia eh, rok čo rok eh, podáva rovnaké správy. Turecko nerealizuje eh, eh, ankarský protokol, nenormalizuje vzťahy s Cyperskou republikou, a rok čo rok komisia vyzýva Turecko, aby tak učinila. Komisia rok čo rok e, tvrdí, že tak neurobí. Vyvstáva otázka, čo ďalej, pán komisár? Kto stanovuje e, podmienky rokovaní e, s Tureckom? Je to Turecko alebo Európska únia? Ďakujem pekne, pán Kasolidis. Il collega Owit per un minuto e mezzo. Pán Havarec, minúta pol. Ďakujem pekne, ďakujem za spoluprácu e, s našim výborom a nejde iba o finských sociálnych demokratov. E, aj ďalší sociáldemokrati vám praje veľa e, úspechov pri vašom rozhodovaní. Pokiaľ ide o SND, som stejným spravodajcom o Terecku, obmedzím sa iba touto otázkou E, vítam pozitívne vyhlásenie ohľadom vzťahov s Arménskom o e, súdnej reformy, Veľmi správne kritizujte nedostatky ústavnej reformy a správne ste uvítali e, prípady súdneho prenasledovania v súvislosti s slobodou prejavu som e, presvedčený, e, že aj spoločný výbor sa tomu budú venovať. Tri otázky. Kurdská záležitosť. Vy tam to často povedali dnes ráno, ale obyvateľe Turecka stále mi hovoria, že je to veľmi dôležité pre Európu. Myslím si, že to má zásadný význam a veľmi rád by som e, vypočul váš názor. Po druhé, ankarský protokol. E, vypočul som si vaše odpovede, ako si predstavujete riešenie tejto záležitosti v Rade. A napokon e, súhlasíte s tým, že máme problém nielen s vládou alebo e, politickými stranami v Turecku, ale aj s verejnou mienkou v Turecku. Ako plánujete riešiť túto záležitosť do budúcnosti? a či vo vašej správe e, budúci rok spomeniete nielen vládnúcu stranu, ale aj opozičné strany. Napríklad Pán eh, Bakl eh, eh, z opozičných strán tohto roku viedril nejaké pozitívne záležitosti. Ďakujeme pekne, pán Howard. E pán Lambsdorff, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade dovolte by som poďakoval pánovi komisárovi za jasné viedrenie, pokiaľ ide o slobodu prejavu a tlače v Turecku. Myslím si, že pre liberálnych demokratov to je E, záležitosť, o ktorej sa vôbec, vôbec nedá e, rokovať, je to e, kritérium číslo 1. Moja otázka sa však týka iného. Máme sprostredkovanie medzi Chorvátskom a Slovinskom. V tejto súvislosti sme počuli o renovom pláne 1 a 2. Považujete to za úspešné? To vítam Aké ponaučenie ste si zobrali z tohto e, sprostredkovania na Balkáne? Aké možnosti e, e, vidíte do budúcnosti pri riešení bezpečnostnej politiky, najmä vo vzťahu k našim susedom na východ s Ruskom, susedskej politike a napokon navrhujete otvoriť rokovanie s Macedónskom. Viem, neviem, či budú členské štáty eh, veľmi nadšené týmto eh, po eh, Lisabonskej zmluve a pôjde o veľmi dôležité veci. Neviem, či na riešenie tejto otázky stačí kompetencie vášho portfólia. Ďakujem pekne, pán Lamsdorf. A teraz predseda delegácie pre vzťahy s Tureckom, pani Flutr. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ako je pani Omen Reitn, a ja by som uprednostnila, keby ste eh, eh, hovorili o správe a nie citovali z nej. Myslím si, že je to príliš opatrné. Niektoré z reforiem ešte nie sú ukončené a treba trvať na efektívnej realizácie týchto reforiem. Ale niektoré reformy a politické iniciatívy, ktoré sú dostatočne odvážne, sa rozbehli tohto roku. Myslím si, že mali by sme vydriť e, viac podpor. Možno, že netreba vyjadrovať až také nadšenie, ale sústavne podporovať tieto reformy zo strany Európskej únie Takisto aj v súvislosti s podpisom e, protokolu medzi Tureckom a Arménskom je to e, zložité pre jednu druhú stranu, nie je to ukončené a musíme to naďalej podporovať. Treba to vnímať ako začiatok demokratizačného procesu aj snahu vyriešiť kurdskú záležitosť, čo je e, nevyhnutná kľúčová otázka treba vyjadrovať našu podporu a robiť to jednoznačne a treba toto všetko realizovať z praktického hľadiska. Chcem sa opýtať, či si myslíte, že aj Únia by mohla prísť s nejakou iniciatívou a viedriť podporu. E, ako povedal pán Howard, je to e, niečo, čo má kľúčový význam pre e, demokraciu a ľudské práva pre všetkých občanov v Európe. Ďakujem pekne, pán Flotter. A teraz minúta a pol. Pán Ačigiogu. Ďakujem pekne, pán τον A teraz minúta a pol. κόπο που Ďakujem veľmi pekne. E, Hovoríte, že Čína nie určuje podmienky e, rady voči Turecku. Pán Hermanis povedal, a napokon vy ste e, citovali zo, svojho, e, zo svojej správy, Očakávate, že Turecko by malo eh, splniť si svoje eh, záväzky, ale najprv si myslím, že my si musíme vysvetli, eh, splniť svoje záväzky. Toto vyhlásenie je dostatočne jasné. Áno, v roku 2006 komisia predložila svoje vlastné opatrenie a je to kapitola 8, mm, alebo to prestalo sa realizovať Čo robiť v súvislosti s tým, že Turecko neplní podmienky protokolu? Chcel by som pripomenúť, že v Turecku e, e, sa rozbehol proces zameraný proti vládnúcim e, stranám. Vládnúca strana bola odsudená súdom ohľadom otázky financovania. Je to prejav právneho štátu alebo nie? A chcel by som ešte e, spomenúť komisie, ako sledujete vraždu Hanna Dika. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz pán Belda, minúta a pol. Ďakujem, pán predseda. Ako predseda e, e, delegácie pre vzťahy s Izraelom e, musím povedať, že veľmi ma zaujímajú vzťahy medzi Tureckom a Izraelom. A preto e, chcem požiadať pána komisára, aby ste sa viac venovali strane 28 e, e, svojej správy, kde hovoríte o veľmi výraznej reakcii na strane Turecka voči kríze v Gáze. Je to veľmi stručný odsek, ale zdá sa, že tam sa nespomínajú závažné excesy. Nik nespomená tú skutočnosť, že turecká vláda E, konkrétne pán Erdogan, e, nesú za to zodpovednosť. musíme veľmi pozorne sledovať prejavy antisemitizmu, najmä e, v prístupových krajinách a musíme podávať o tom parlamentu správu. Ako viete, Turecko chce zohrávať úlohu sprostredkovateľa na Blízkom východe a v svetle vzťahov s Izraelom to nie je veľmi nápomocné. A posledná otázka sa týka diskriminácie kresťanských dobrovoľníkov alebo e, spoločenských organizácií v Turecku. Predpokladám, že budete e, na to reagovať. Ďakujem, pán Belda. Urobím výnimku Pokiaľ ide o uzatvorený zoznam dvoch koordinátorov EPP a socialistov, požiadali ma o slovo. Nemôžem e, im e, zamietnúť pán Brok minúta a pol. Pán predseda, nebudem potrebovať až 1,5 minúty. Mám mať doplnkovú otázku. Pán komisár uviedol, že v súvislosti s programom Ankara 2 platia rozhodnutia Rady a komisie z roku 2005 tak ako ich e, uviedol. To však znamená, že koncom roka 2009 uplynie lehota. Toto je totiž obsahnuté v týmto, týchto dokumentoch. E, to už je iba zhruba 8 týždňov od teraz. A ako budeme postupovať potom po uplynutí tejto lehoty? Možno by stálo za to sa k tomu vyjadriť. Ďakujem pekne, pán Brok. A teraz pán Vigenen. Ďakujem, pán Albertini, pán komisár Ren. E, veľmi si vážim váš úvodný prejav. Myslím si, že môžeme si z toho zobrať jedno ponúčenie z celej vašej činnosti, e, z tohto mandátu a politiky rozšírenia. Politika bude úspešná len, ak budeme mať konsens v tejto otázke v kandidátskych štátoch a len v tom prípade, keď politika rozšírenia nebude súčasťou vnútropolitických e, bojov či už v parlamente alebo v členských štátoch únie. Môžem vedriť náš názor v tom zmysle, že potom ako Lisabonská e, zmluva bude napokon čo skoro ratifikovaná, e, politiky rozšírenia svitnú lepšie časy, lebo bude mať väčšiu institucionálnu pružnosť na pokračovanie v tejto činnosti a je veľmi dôležité, aby sme e, e, poskytli kandidátským štátom e, viac nádeje, že Európska únia naozaj dokáže akceptovať nových členov a nie len o tom hovoriť. Budeme môcť konať týmto smerom. Taktiež si vážime liberalizáciu vízového režimu, lebo je to veľmi silné povzbudenie pre obyvateľov tohto regiónu, aby pokračovali vo svojom snažení. Jedna všeobecná otázka, ak dovolíte. A ako vo všeobecnosti e, to môžete vyhodnotiť? E, bolo by možné povedať, že kandidátske štáty sú bližšie e, plnení plneniu všeobecných podmienok vo všeobecnosti, ak to porovnáme so situáciou spred rokom, a, a ako to vidíte počas nasledujúcich 5 rokov a konkrétne a, a, v súvislosti s Tureckom. Čo si myslíte e, e, o tých e, zmiešených signáloch, ktoré vysiela Únia smerom k Turecku? A jedna poznámka. poznámka. Veľmi si vážime dohodu medzi Tureckom a Arménskom, ale ako hodnotíte to, že to podpísala krajina, ktorá nie je členom únie a že e, kľúčovú úlohu zohrala pani Clintonová. A teraz ďakujem pekne a doznam slovo Vajdeltovi. E, v prvom rade by som chcel poďakovať e, vám, pán komisár Ren, za veľmi tolerantný, tvorivý a pokojný prístup k riešeniu týchto problémov. Počas tohto obdobia ste sa museli presvedčiť, že problém nacionalizmu e, e, e, spôsobuje vznik väčšiny problémov v juhovýchodnej Európe. A azda úloha únie spočíva v tom, aby sme riešili tento problém aj do budúcnosti aby sme viac pracovali s mládežou. Chcel by som eh, eh, vyzvihnúť eh, túto časť správy, ktorá otvára macedonskú možnosť začať rokovania. Myslím si, že budeme potrebovať veľa mm, dobrej vôly a empatie, aby sme vyriešili problém názvu tejto krajiny. Chcel by som vyjadriť naše uspokojenie v mene ostatných skupín v tej súvislosti, že e, e, rokovania s e, Chorvátskom nadobudajú normálnu dynamiku, ale chcel by som zdôrazniť tri otvorené problémy, ktoré treba riešiť. Jednak je návrat srbského obyvateľstva, ďalej trestná činnosť a napokon otázka otvorených hraníc so susednými štátmi. V prípade Čiernej hory Je to e, predovšetkým organizovaná zločinnosť a tlak na e, masovo-komunikačné prostriedky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Vágu. Ukončíme toto druhé kolo rečníkov alebo otázok. Pán kolega, minúta. Ďakujem, e, pán predseda, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne za odvedenú prácu. Len niekoľko stručných poznámok Najprv eh, nedávne eh, voľby eh, v Grécku a návrat premiéra Papandrea a ministra zahraničia. Takže dúfam, že sa rozbehne tesalonický program a budeme môcť napredovať ďalej. Nová vláda je odhodlaná pokračovať v rokovaniach, ale aby sme vedeli tancovať, potrebujeme dvoch partnerov, aby sme hľadali priateľné riešenia. Myslím si, že komisia by tu mohla byť veľmi nápomocná. Je jasné, že riešenie eh, tohto problému je eh, podmienkou pre Grécku. Ďalej, e, v súvislosti s Tureckom je veľmi dobré, že Turecko sa e, dohodlo, že vráti sa k rovaniam o readmisnej dohodne e, s krajinami únie, ale musím vyjadriť e, e sklamanie, pretože e, sa tu nespomína tá skutočnosť, že táto krajina nerealizovala bilaterálnu dohodu, readmisnú dohodu s Gréckom z roku 2002 a to spôsobuje problémy nielen pre Grécko, ale pre celú úniu. A aký máte postoj voči e, povinnosti Turecka realizovať túto dohodu? A posledná krátka poznámka ohľadom e, Srbska. Som e, rada, že jednostranná e, realizácia e, dočasnej e, dohody je v správe, ale vieme, že rada sa ešte nedohodla to spomenúť. Mali by sme očakávať odkaz na túto skutočnosť v záveroch Európskej rady v decembri tohto roka? Ďakujem. Druhé kolo rečníkov je uzatvorené. Teraz dávam slovo komisárovi a počkáme si na jeho odpovede. Dúfam, že odpovede budú stručné. Thank you. <clears throat> Thank you your, your Ďakujem za vaše otázky a zoskupím ich do skupín, aby som mohol presnejšie odpovedať. Začnem otázkou, ktorá sa týka ankarského protokolu. Je to otázka, ktorú položil predovšetkým pán Kasalides, pán Ači pán Brok a aj pán Howitt hovoril o tejto otázke, možno viacerí ďalší. Samozrejme, že si uvedomím, že táto otázka je dôležitá. A v súlade so závermi rady z decembra 2006 si treba pripomenúť, že sme pozastavili 8 kapitol. Pozastavili sme 8 kapitol pri rokovaniach s Tureckom z 35. Ide o 8 dôležitých kapitol a vrátanie externých vzťahov, poľnohospodárstva, dopravy a tak ďalej a tak ďalej. Pozastavili sme ich, pretože Turecko nesplňalo ankarský protokol. Potom Treba mať na pamäti, že jeden členský štát blokuje 5 kapitol, ďalší členský štát blokuje ďalšie kapitoly. A robí to z bilaterálnych dôvodov alebo z dôvodov, na ktorých sa Európska únia nedohodla. Samozrejme, máme kritéria meradla pre otvorenie niektorých ďalších kapitol. Ak veci pôjdu tak, ako idú, tak čo skoro nám dojdú kapitoly Majme to tiež na pamäti. Naša inštitúciálna úloha ako Európskej komisie je objektívne a fakticky posudzovať daný stav. To sme urobili a jasne sme skonštatovali, aký je stav a kritizovali sme Turecko za to, že plne neimplementovalo ankarský protokol. Je na radu, aby dospela k záverom a aby urobila možné rozhodnutia. Rada na decembrovom zasadnutí sa bude venovať práve týmto otázkam. Spomínam si na znenie záverov z decembra 2006, pretože osobne som ich písal. To znenie je nasledujúce. Viem ho na spameť. V nasledujúcich rokoch komisia a rada preskúmajú pokrok Turecka pri náplnení ankarského protokolu. V nasledujúcich rokoch, predovšetkým v rokoch 2007, 2008 a 2009. Prečo sme tu pridali tieto roky? Pretože viaceré členské štáty mali voľby v týchto rokoch. Jeden veľký členský štát mal napríklad voľby tohto roku. To znamená, že tu bola vôľa zo strany ministra zahraničných vecí, aby tu uviedli nejaké roky, ale to neboli nejaké termíny alebo lehoty, že do decembra 2009. Nie, tam je napísané, že v nasledujúcich rokoch čiarka predovšetkým v rokoch 2007, 8 a 9. Takže takto to bolo napísané. Preto je teraz dôležité, aby sme zdôraznili Turecku, že musí naplňať ankarský protokol. Je to povinnosť Turecka. A preto veľmi silne pozbudzujeme Turecko v tom, aby postupovalo ďalej v tejto otázke. Samozrejme. Bolo by to výborné opatrenie na budovanie dôvery. Tak, aby Turecko postupilo vpred, keby sme teda videli konečne zjednotenie Cypru. Cypru, ktorý bude žiť v miery a jednote. Mám niekedy e, pocit, ako keby som bol v stroji času, ako keby som e, bol na hraničnom príchode Charlie v Berlíne, ktorý rozdieloval východný a západný Berlín, keď som na Cypre. Takže to chceme odstrániť, preto musíme podporiť vodcov obidvoch komunít a žiadame Turecko, aby uľahčilo tento proces a podporilo ho. Pokiaľ ide o kurdskú otázku, ktorá je naozaj jedným z ohnísk tohto ročnej správy a jednou z kľúčových otázok tureckej domácej politiky. Možno ste si všimli, že naše stanovisko sú veľmi dobre známe v Turecku. My predsa žiadame kultúrne jazykové práva pre všetkých občanov tureckého pôvodu a vrátanie kurdských občanov. Toto je naša dlhodobá požiadavka Neboli sme však príliš demonstratívni v posledných pár mesiacoch, pretože tu boli určité nálady v Turecku a mohli sme vyjadriť určité uspokojenie v tomto ohľade, ale pozbudiť aj Turecko, aby urobilo ešte viac. Tohto roku Národný kanál začal vysielať programy 24 hodín denne kurdskom jazyku, čo je veľmi pozitívny krok pred. A teraz čakáme na ďalšie politické iniciatívy, predovšetkým na základe rozsiahlej konzultácií, ktoré teraz prebiehajú v Turecku. Dúfame, že dojde k rozšíreniu práv v takých oblastiach, ako je vzdelanie, čo je veľmi dôležité, a prístup k verejným službám. V našej správe konštatujeme, že Turecko by malo zabezpečiť kultúrnu diverzitu a podporovať ochranu menšinových práv pre všetkých občanov bez ohľadu na ich pôvod a to v roku Európskom roku ľudských práv a ochrany práv menšín. Pán Howitt hovoril o vzťahu medzi Tureckom a Arménskom čiastočne hovoril o normalizácii vzťahu medzi týmito dvomi krajinami. Myslím si, že je taktiež dôležité hovoriť o kampani tureckých intelektuálov, ktorí sa chcú ospravedlniť za zločiny spáchané voči Arménsku v roku 1915. Keď ide o túto bolestivú a citlivú tému, naše prvé posolstvo je vyvolať skutočný dialog medzi Tureckom a Arménskom. Ten teraz napreduje. My si vážime to, čo sa dialo v dejinách a súcitíme s arménskym národom a s tragickými udalostiami, ku ktorým došlo v roku 1915. Treba to všetko preskúmať a treba podporiť vážny dialog medzi Tureckom a Arménskom. Toto je jediný spôsob, ako sa to bude môcť doriešiť. Sloboda vyjadrovania teda pokročila už tak ďaleko, že v Turecku bolo možné otvoriť takýto dialog, ktorý aj vláda vníma pozitívne. Mali by sme teda podporiť tento proces, teda mali by sme podporiť proces domáceho hojenia rán, ako aj proces normalizácie vzťahov medzi Tureckom a Arménskom. Pán predseda, je tu ešte otázka pána Lambsdorfa a ide o poučenie do budúcnosti v oblasti spoločnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie. Spomínala sa tu tá otázka spor medzi Slovinskom a Chorvátskom a musím povedať, že som bol sprostredkovateľom od januára asi pol roka práve v tejto otázke hraničného sporu medzi Slovenskom a Chorvátskom a taktiež som sa veľmi intenzívne zapájal do práce medzi Záhrebom a Ljubljanou. Táto práca bola ukončená v júni. V polovici júna keď som predložil návrh na arbitrážnu dohodu. Boli sme už blízko dohody, bola to už naozaj iba otázka troch slov. A začali sme z veľkej vzdialenosti, pretože Slovinsko žiadalo politické zmierenie. Meno prezidenta Achtisariho sa objavilo na stole ako možného sprostredkovateľa, ale ja som zasa hovoril o Medzinárodnom súdnom dvore. Potom nakoniec sme sa rozhodli pre arbitrážny súd, čo je právny a súdny orgán, ale má aj akúsi sprostredkovateľskú alebo mediačnú úlohu. Na tejto báze po rezignácii premiéra Zadora premiéry boli schopní sa dohodnúť, hovoriť o budovaní vzájomnej dôvery a za pomoci komisie sa im podarilo pohnúť vpred. A podarilo sa nám odblokovať rokovania o vstupe Chorvátska do EÚ asi pred dvomi týždňami poučenie do budúcnosti je také, že pre komisiu nie je vôbec ľahké robiť sprostredkovateľa medzi členským štátom a kandidátskou krajinou. To platí aj pre stredomorské vzťahy. Kandidátska krajina totiž to má podozrenie, že komisia je naklonená členskej krajine EÚ a povedzme si pravdu, my naozaj chceme v prvom rade pracovať s našimi členskými štátmi. Je tu taká preferencia, ale na druhej strane členský štát a má podozrenie, že komisár pre rozširovanie bude priaznivo naklonený kandidátskej krajine. Takže je ťažké pracovať v takýchto podmienkach, ale tá práca bola úspešná, všetko je v poriadku, máme dohodu a dúfam, že odteraz vzťahy medzi Slovenskom a Chorvátskom budú len pozitívne. A druhá otázka sa týkala budúcnosti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. A tým skončím toto kolo otázok. V prvom rade treba povedať, že základ našej spoločnej bezpečnostnej zahraničnej politiky by mal byť taký, aby sme podporovali stabilitu našom vlastnom susedstve. Musíme sa postarať o svojich susedov, ako je Západný Balkán, ako je východný rozmer, ako je juhovýchodná Európa, Stredomorie, aby sme boli dôveryhodní ako celosvetoví aktéry. Nezvládneme riešiť všetky problémy sami. Sami nevyriešime naše problémy na dvore alebo v predzahradke, keď hovoríme o Západnom Balkáne. A preto treba pokračovať v tomto úsilí a preto sa snažíme o ďalšie rozširovanie. Po druhé, musíme byť lepší pri premene našej vnútornej sily v oblasti environmentálnej legislatívy, energetickej legislatívy, obchodnej legislatívy. Musíme byť teda lepší pri premene tejto našej silnej stránky na prínosy pre všetkých. Nemôžeme iba presadzovať európske hodnoty, ak nebudeme mať za sebou aj silný základ. Zoberme si iba energetiku. Energetika bude jednou z kľúčových tém ďalšieho parlamentu môj priateľ Andris Pibalks urobil vynikajúcu prácu práve v oblasti energetiky. Musíme pokračovať v posilňovaní našej schopnosti konať tým, že vytvoríme jednotný trh aj v tejto oblasti, pretože to bude naozaj základ našich bezpečných dodávok. Môžeme budovať potrubia tu alebo tam, ale naozaj potrebujeme mať ten jednotný trh v oblasti energetiky. No a na záver chcem povedať, že musíme čo najviac vytlcť z Lisabonskej zmluvy musíme využiť tie nové nástroje, ktoré poskytuje na riadenie a koordináciu spoločnej zahraničnej politiky Európskej únie. V tomto ohľade som si veľmi pozorne preštudoval správu Elmara Broka a som veľmi rád, že parlament aktívne diskutuje a zaujíma stanovisko aj k tejto otázke. Vidím, že komisia a parlament sú na tej istej lodi a je jasné, že zahraničnú politiku EÚ musíme tvoriť spolu s členskými štátmi. Potrebujeme ich príspevok, potrebujeme ich zdroje. A zároveň Lisabonská zmluva poskytuje Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu silnú úlohu pri naplnení našich spoločných cieľov. Som si istý, že naplno a múdro využijeme túto úlohu, ktorú nám poskytuje Lisabonská zmluva. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za posledné kolo. Mám tu ešte desiatich rečníkov. Budete mať iba jednu minútu. Žiaľ. Prvý. Prvá je pani Teokrus. Ďakujem. Mám dve otázky pokiaľ ide o Bosnu. Povedali ste, že protektora sa nemôže stať členom Európskej únie. Musíme teda myslieť na to, aby Európska únia neprijala podmienky Turecka, pokiaľ ide o tieto prehnané záruky e, pre Cyprus, ale pritom na druhej strane nechcem ani protektorát, máme to takto pochopiť, ale na druhej strane prebiehajú rozhovory v Turecku. A vravíte, že tu nie je termín do konca roku 2009, takže rozhovory sú dobrým základom pre spoluprácu s Tureckom, hlavne keď to prebieha vtedy, ako to diktuje Turecko. Pri normalizácii vzťahov s Tureckom budú prebiehať iba rozhovory. Ako to máme pochopiť? Chcela by som k tomu povedať o mnoho viac, ale nemám toľko času. Ďakujem. Pán Kirilov, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Naozaj vás treba pochváliť za túto správu. Vo všeobecnosti, čo je dôležité, je, aby sme si zachovali túto perspektívu a dohľadali na proces na Západnom Balkáne. Pokiaľ ide o Macedónsko, myslím si, že je dobré, že ste odporúčali začiatok. Kedy to začne, to ešte presne nevieme, ale čo je dôležité je, že Macedónsko by malo pochopiť, že len čo začne rokovania, bude monitorované. Treba tam mať bezvizový režim, to som vždy podporoval, pretože macedónsky občania musia cestovať do Bulharska a do Grécka, aby pochopil, že nie je obklopené nepriateľmi. Je veľmi dôležité, aby macedónska vláda už teraz vedela, že budovanie národa nemá nič dočinenia s ultra pravicovým alebo ľavicovým extrémizmom, pokiaľ ide o nacionalizmus. Ďakujem vám pekne. Pán Gerns, jednu minútu. Euh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hovorme tu teraz e, o dôveryhodnosti rozširovacieho procesu Európskej únie na to, aby bol takýmto tento proces musí obsahovať dva prvky vzhľadom na požiadavky tohto procesu krajiny, ktoré sa uchádzajú o členstvo, by mali splniť. Tieto požiadavky potrebujeme schválenie Európskeho parlamentu a okrem toho všetky členské štáty Európskej únie musia byť zajedno v podpore takéto kandidatúry. A ešte tesne pred ratifikáciou Lisabonskej zmluvy niektoré krajiny sú veľmi výrazne proti tomuto vstupu keďže pravdepodobne Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti o nedlho, môžete e, už teraz povedať, že všetky tieto výhrady členských štátov, ktoré boli doposiaľ vyjadrené, už nemajú žiadny význam? Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán, pani Corneliusen. Ďakujem pekne, pán predseda. Považujem e, za veľmi chválihodné, že Grécko odsunulo svoje národné záujmy a chce podporiť pokrok Macedónska na ceste v, do vstupu do Európskej únie. Isté, že aspoň v komisii, ale rada o tom rozhodne. Pán Ren, vy sa snažíte, aby sa tá otázka názvu vyriešila predtým, ako sa príjme záverečné rozhodnutie, alebo to môže nejakým spôsobom ovplyvniť to príjmanie záverečného rozhodnutia. Ďalej, pokiaľ ide o Bosnu, e, máme dosť veľké obavy o situáciu v tejto krajine a v rokovaniach, ktoré práve prebiehajú, odznievajú tieto um, problémy, ale hovorí sa, že tieto rokovania neboli dobre pripravené a nie sú nejakým prínosom k celému procesu. Prosím, môžete sa k tomuto vyjadriť? Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Kornelisin. A teraz na záver pán Medle. Ďakujem, pán predseda. Minulý týždeň v Holandsku ma takmer prepadla skupina Rumunov. Čo si mám o tom myslieť? Vy ste zodpovední vy, pán komisár, k vám hovorím, vy ste zodpovední za to, že Rumunsko vstúpilo do EÚ a preto občania Holandska sú obeťami zločinu. Opäť ste tu pred nami a snažíte sa o to, aby ďalšie krajiny vstúpili do EÚ. Prečo si myslíte, že Turecko predpadá všetky tieto požiadavky? Turecko je islamskou krajinou a ste naivní ste najvnejší zo všetkých, eh, ak nevidíte, že islám je ideológiou, ktorá chce dominovať eh, v živote ľudí, tak ako politika. A potom je tu ešte otázka Cypru. Uviedli ste, a zhodneme sa na to všetky, že okupácia musí skončiť budúci týždeň. Eh, cestujem do Ankary a veľmi rád by som odozdal váš list, ktorý hovorí, že do konca roka sa Turecko musí stiahnuť z Cypru. Odovzdal by som to pánovi Erdog- Erdoganovi na miesto vás, ak nemáte dostatok odvahy. Ďakujeme. Pán Mavronikos na jednu minútu. Ďakujem pekne. Musím eh, vystúpiť proti týmto vyjadreniam namereným proti Turecku, pretože pán komisár predsa sa trochu podceňujú tie historické chvíle. Predsa postupne musíme preberať udalosti a niektoré veci sa zanedbávajú. Otázka Cypru je problémom celoeurópskym. Podľa mňa ide tu o ľudské práva a je dôležité, aby všetci ľudia na svete mali právo využívať eh, svoje práva a musíme dbať o to, aby aj na Cypre sa dodržiavali tieto ľudské práva. Nesmieme zabúdať, že teraz eh, Turecko hovorí o dvoch štátoch a Turecko ešte stále obsadzuje obsadené územia. 300 tisíc obyvateľov žije v týchto územiach, teda je to celkové obyvateľstvo vo výške jedného milióna. Myslím si, že táto správa vôbec nie je reálna. Nemám na pána komisára žiadnu otázku. Ďakujeme pekne. Teraz pán Balen na jednu minútu. Ďakujem ako aj pán Matlaren, ja som z Holandska, ale nikdy ma žiadni Rumúni neprepadli. Aby som vyrovnal trochu tú situáciu, rád by som predložil otázku pánovi Renovi. On uviedol, že je optimistom vo svojej funkcii komisára pre rozšírenie. Ja ho vnímam skôr ako realistu. Turecko nechce ratifikovať a implementovať ankarský protokol nedávno navštívil Holandsko, turecké minister zahraničných vecí a uviedol to v holandských novinách. Bolo, bol rozhovor a on to tam uviedol. Veľmi jasne tam stalo, že Turecko nebude implementovať, pretože predtým severná časť Cypru nesmie byť nadalej izolovaná. Toto je podmienka, ktorú si Turecko nesmie klásť. Turecko musí ratifikovať a implementovať túto zmluvu a čo urobíme, aby sme k tomu primeli Turecko. Chcem, aby pán komisár veľmi jasne odpovedal, či sa to bude týkať vyjednávaní, alebo či sa zavedú nejaké iné sankcie. Grazie, kolega. Ora la parola la... Ďakujem. Teraz pán, pani Mune. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, je dôležité naďalej sa snažiť o pokrok v rokovaniach o rozšírení. A som veľmi rada, že sa zaznamenal komplex pokrok v tých komplikovaných situáciách, najmä v súvislosti s Kosovom. Myslím si, že kapitoly, ktoré sú otvorené od vízových otázok až k otázkam Stredomoria, východoeurópskym otázkam a ďalšie ustanovenia, ktoré sa týkajú balkánskej krajiny, Všetky tieto články sú predmetom rokovania z, z súvislosti s uznesením OSN 1244. Ja ako náhradnička v tomto výbore myslím si, že um, na, na hranici by nemali mať právo vystúpiť vo výbore, keďže tu je toľko veľa plných členov. Ďakujem. Snažili sme sa postupovať po poradí, hovorí predseda. Teraz pani Baskut na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Rada by som sa vyjadrila k Bosne ako teňová spravodajkyňa sociálnych demokratov. Hovorili ste o balíčku. Čo očakávate, že prinesú konštitúciálne ústavné reformy v tejto krajine, pretože tento proces zatiaľ vyzerá, že je zablokovaný. Ehm, dúfate len, že sa znamená pokrok, ale skutočne je to reálne. A ďalej, moja druhá otázka sa týka bilaterálnych problémov a o tom, že by nemali zasahovať do procesu prístupu napríklad v prípade Chorvátska. Podľa mňa v prípade Turecka to veľmi výrazne zasahuje tieto bilaterálne problémy. Môžete teda sa k tomuto vyjadriť, pretože podľa mňa to nie je veľmi konzistentný prístup. Ďakujeme pekne. Pán Paceri na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Iba jedna veľmi jednoduchá všeobecná otázka. Vidím, že sa zaznamenal už pokrok, ale chcel by som vyjadriť isté pochybnosti. Pán komisár, keď chcete, že chceme vyriešiť eh, problém na Balkáne, problém, ktorý sa týka všetkých krajín na cezhraničnej úrovni a nechceme pristupovať k jednotlivým krajinám osobitne. Vidím, kde spočíva ten problém, ale myslím si, že budeme musieť počkať trochu dlhšie na to úplné rozšírenie. Môže sa totiž stať, že jedna z krajín sa nikdy nestane členom EÚ. Teda rád by som si vypočul, aký máte názor na to, ako môžeme prekonať problémy. Problémy, ktoré spôsobujú bilaterálne problémy v tomto regióne. Ďakujem. Posledným rečníkom je pani Fajon. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem ceniť, eh, pán komisár, vaše pozitívne správy pre Západný Balkán, ale proces vízovej liberalizácie pre Západný Balkán. V tejto súvislosti by som vás chcela vyzvať, aby ste uplatňovali spravodlivý a prísny pro proces eh, v liberalizácii víz s Bosnou a Hercegovinou a Albánskom. Myslím si, že nie je zodpovedné, aby sme vnímali túto otázku ako podmienku pokračovania rokovania v Sarajeve. Viem, že ste opatrným optimistom, ale chcem sa opýtať, kedy očakávate, že občania Bosny a Albánska aj Kosova môžu vycestovať slobodne do EÚ a pokiaľ ide o správu o pokroku v súvislosti s Chorvátskom, eh, viete, že sa nedosiahol žiadny pokrok v súvislosti s otázkou Ljubljanskej banky. Ako vnímate tento problém? Je závažný a ako vnímate ostatné otvorené problémy, ktoré sú ešte v poslednom štádiu rokovaní s Chorvátskom? Ďakujeme pekne. A ešte jeden predsa navyše, pani Varpan Nikola. Pán Varpan Nikola, ďakujem pekne, pán predseda, vážny pán komisár. Ja nie som členom tohto výboru, zastupujem tu pani Janaku a pána Kucumucaka. A teraz k Turecku. Sú problémy, o ktorých sa tu hovorilo v súvislosti so vstupom Turecka do EÚ. Popísali sa tu už ťažkosti, ale v správe sa nenavrhujú žiadne konkrétne sankcie. Prečo? Máte v pláne e, pripraviť správu konkrétnu o týchto eh, sankciách a potom ho predniesť na rade. Ďalej, pokiaľ ide o Skopie, eh, chceme oceniť pokroky, ktoré sa dosiahli. Nezabúdajme na to, že oficiálny názoj eh, znamen hovorí bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a nie tak, ako sa tu hovorí. A ďalej otázka o rozširovaní EÚ. Sú isté národné postupy, je to vôbec želateľné v Európe niečo také? Ďakujeme pekne. Máme ešte niekoľko minút. E- Predtým, ako prídu kolegovia z podvýboru pre ľudské práva do tejto miestnosti, aby sme teda odpovedali na mnoho otázok, ktoré tu odzneli, dáme slovo pánovi komisárovi. Thank you. Thank you, Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod sa vyjadrím k vyhláseniam pána Mauro Nikolasu, pána, pána Van Balena a Papa Nikola v súvislosti s normalizáciou vzťahov medzi Tureckom a Cyprom a implementácia ankarského protokolu. Už som odpovedal dvakrát na tieto otázky, ale rád by som zopakoval, že veľmi vecne sa snažíme vyhodnotiť tento vývoj. Je to úlohou našej inštitúcie a predložili sme správu aj rade. Viete veľmi dobre, že v decembri roku 2006 Komisia predložila správu a 8 kapitol bolo pozastavených vo rokovaniach. Ak Turecko teraz začne implementovať tento protokol, bola by to nielen jeho povinnosť, ale aj predpoklad pre pokračovanie týchto rokovaní zároveň. Tu odzneli aj otázky, ktoré sa týkajú nášho postupu s turecko-cyperským obyvateľstvom v roku 2004, možno si spomínate, po referende rada vyzvala komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na zjednodušenie zjednotenia Cypru a na zlepšenie situácie turecko-cyperského obyvateľstva a na podporu hospodárskeho rozvoja Cyperskej eh, republiky. Predložili sme dva návrhy. Jeden sa týkal finančnej pomoci eh, vo výške 259 miliónov, eh, to už bolo implementované. A ďalší návrh sa týkal priamej obchodnej pomoci cyperskému obyvateľstvu v tureckej časti a tiež z výšku Európskej únie. O 5 rokov neskôr tento list o konkrétnych obchodných návrhoch ešte stále je na rade neuzavretý a tá istá rada v januári 2007 uviedla, že pracuje na uzavretí tejto problematiky a neodkladne je potrebné sa tomu venovať. Myslím si, že je dôležité pripomenúť si tento vývoj. Využijme teda teraz všetku našu energiu a všetku našu pozornosť na obnovenie rokovaní. Pán Kirilov hovoril o vízovej otázke. V súvislosti s bývalou Jugoslovanskou republikou Macedónsko môžem vám povedať aj pánovi Papa Nikolovi, že veľmi dobre mi ide vyslovenie tohto dlhého názvu, ale možno, že by bolo predsa len praktickejšie ho trochu zjednodušiť a skrátiť. Bývalá republika Macedónsko je na najvyššej, na najvyššej e, priečke z hľadiska plnenia podmienok na zavedenie bezvizovej povinnosti a očakáva sa, že v januári budúceho roka sa udeli táto možnosť za predpokladu, že budú členovia Rady ministrov zahraničných vecí rovnako presvedčení ako vy a ja. Súhlasím, že je to najlepšie riešenie e, nacionalistických otázok, je to krok, na, krok k europeziácii a k, k civilizovaniu tamojšej spoločnosti. Pokiaľ ide o otázky rozšírenia Lisabonskej zmluvy, chápem, čo sa snažíte povedať. Články o rozšírení sa v podstate nezmenia a kľúčový článok ostane v súčasnom znení a síce, že ktorýkoľvek štát e, Európy, ktorý uznáva európske hodnoty a uplatňuje ich, môže sa uchádzať o členstvo v EÚ. Chápem, že ste sa odvolali aj na to, že keď e, sa ratifikuje Lisabonská zmluva a keď nadobudne účinnosť, môžeme sa potom sústreďovať na politické výzvy. Myslím si, že je veľmi rozumné takto postupovať. Teraz prebieha institucionálne vyjednávanie už viac ako 20 rokov a teraz nedávno 8 rokov intenzívne. Myslím si, že je na čase, aby sme uzavreli tento proces, aby sme pomohli, aby Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, aby sme čo najviac sa snažili v oblasti spoločnej zahraničnej eh, bezpečnostnej politiky a potom sa môžeme venovať eh, otázkam energetickej bezpečnosti, klimatickým zmenám, boja proti kríze a hospodárskému úpadku. Pán Mariner sa vyjadril k otázke niektorých romonských občanov, k tomu sa ja nebudem nejako vyjadrovať. Pamätám si, že počas holandského predsedníctva v decembri 2004 Európska únia prijala rozhodnutia o otázke vstupu Bulharska a Rumunska. Komisia vtedy nebola presvedčená, že tom čase Rumunsko už bolo pripravené na vstup a preto sme chceli zaviesť nejaké ďalšie podmienky, najmä v súvislosti s e, otázkami spravodlivosti vnútorných záležitostí aj vnútroštátnych podmienok, ale v dôsledku politického tlaku v niektorých členských štátoch sme museli ustúpiť a výsledkom bolo, že sa zaviedli posilnené monitorovacie mechanizmy namierené na možné odloženie vstupu, ak by sa nesplnili tieto podmienky. Možno si moji rumúnsky priatelia pamätajú, že to niektorí nazývali eh, kalvinským sprisahaním. Je to veľmi zaujímavá interpretácia eh, teológie Európy. Ja som eh, sám členom evangelicko-luteránskej cirkvi vo Fínsku a myslím si, že toto nie je celkom kalvinistický prístup. Max Weber sa vzťahuje skôr vo svojej teórii na kalvinizmus a nie na tradičný luteranizmus. Myslím si, že toto by sme mali zohľadniť a vo svojich memoároch celkom iste jedného dňa uvediem, ako veľmi sa zasadilo holandské predsedníctvo o vstup Rumunska do EÚ. Ďalej e, pani Boskut spomenula ústavné reformy v Bosne a Hercegovine. Nebudem teraz zachádzať do podrobností, pretože sú ešte predmetom vyjednávaní v tejto chvíli tieto reformy, ale snažíme sa dosiahnuť nie revolúciu, ale skôr evolúciu ústavného rámca Bosny a Hercegoviny na základe mierovej dohody z Daytonu a aby sme umožnili tomuto ústavnému rámcu Bosnej Hercegoviny, aby zodpovedal podmienkam EÚ tak, aby krajina dokázala hovoriť jednohlasne s inštitúciami EÚ a aby mohli pokračovať vyjednávania z EÚ a aby sa mohli aplikovať všetky práva. O to sa snažíme a Myslím si, že je to našou legitimnou úlohou, pretože je našou úlohou taktiež